prejdeme k, k minútovým prejavom. Pani Galpelc ako prvá. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Na Silvestra vo viacerých nemeckých eh, mestách eh, niekoľko stoviek migrantov zautočilo na občanov, e, okradli ich, e, obťažovali ich, bolo to zorganizované polícia, liberálne médiá a e, médiá všeobecne to ututlali, nepokrývali tieto udalosti a zatajovali aj totožnosť autorov týchto e, priestupkov to nie je v Európe priateľné. Naše pravidla sa vzťahujú na všetkých. Právny štát by mal e, ochraňovať e, spoločné európske hodnoty, ak sa hovorí o migrantoch alebo o Európanoch. Ak niekto porušuje zákon, tak musí čeliť dôsledkom. Je to závažné, treba uznať pachateľov za zodpovedných. Ak by boli prijaté opatrenia, bolo by možno možné predísť týmto udalostiam. Polícia nebola schopná kontrolovať situáciu, e, možno sa im nepodarilo e, e, zabrániť týmto udalostiam. Každopádne si nemyslím, že je to priateľné a nemôžeme ostať ticho. Ďakujem. Ďalšia rečníčka. Toto pani Dancila v posledných týždňoch sa hovorí o osude e, rodiny Bodnáriun. Norsko odňalo deti e, e, rodine. Norské úrady sa rozhodli tak z neznámych dôvodov, nie sú info- oficiálne informácie pre tieto kroky nedostatok informácií, zároveň nedostatkom transparentného konania úradov, ktoré neinformovali ani tlač ani rodinu. E, e, otec je Európanom, e, európskym občanom a preto je dôležité, aby on a jeho rodina boli chránené Európske, pardon, rumúnske úrady sa veľmi snažia, ale vyzývam všetkých európskych poslancov, aby sme vyvinuli nátlak, a aby sa táto situácia vyriešila, pretože ide opäť deti e, tejto rodiny. Ďakujem. Pani Fotiga. Ďakujem. Dve európske inštitúcie sa rozhodli, že e, e, začnú vyšetrovanie voči Polsku kvôli porušovaniu dvoch zásad zanedbáva sa primárne a sekundárne právo, e, je to veľmi represívne a zároveň to predstavuje dvojaký e, meter e, vo vzťahu s rôznymi členskými krajinami, ale aj vo vzťahu s rôznymi ministerstvami v Polsku, ktoré sa touto otázkou zaoberajú. Ďakujem pekne, pán Jakovčič. Ďakujem. Osnaté drôty na hranici medzi Chorvátskom a Slovinskom to vyvolalo e, protesty na jednej a na druhej strane. E, ponad tento osnatý plot e, sa hral volejbal. Tento plot bol e, vytvorený v časti Európy, kde nikto migrantov nemohol očakávať. Je to nezodpovedné, poburujúce tak pre Chorvátsko, Slovinsko, ale aj pre celú EÚ. Takáto je rovnako nebezpečný aj pre e, obyvateľov pobrežných oblastí, tak v Slovinsku ako aj v Chorvátsku a preto Chceme, aby EÚ žiadala okamžité odstránenie tohto osnatého plotu medzi našimi dvoma krajinami, pretože je to priama hrozba pre bezpečnosť našich občanov. Pán Ferreira, ďakujem pekne, pán predseda. Ide o bankovú úniu. V Portugalsku máme ďalší e, škandál a e, situácia situáciu sa snažia e, zamaskovať. Mali sme spreneverenie miliónov verejných prostriedkov, ale 2,7 miliard eur Portugalsko e, zaplatilo zahraničnej banke na zachránenie tej e, banky, tej dotknutej banky. Ide o to e, zaručiť straty, ktoré nechcú znášať samotné, samotné banky. Pritom sme mali, mali v banku kontrolovať verejne bolo by to v prospech portugalských občanov. Je to zároveň s odpovednosťou aj Európskej komisie a preto zašleme Európskej komisie písomnú otázku, na ktorú dúfam dostaneme rýchlo odpoveď. Ďakujem, pán Sebastia. Ďakujem, pán predseda. Podnik eh, Volkswagen a jeho eh, podvod. To je pravdepodobne najväčší podvod v histórii Európskej únie. Bol to obrovský atentát na verejné zdravie a životné prostredie a zároveň boli podvedení e, ľudia, ktorí si chceli kúpiť e, model e, Volkswagen. Len v Španielsku sa predalo 50 tisíc takýchto manipulovaných vozidiel. A čo sa týka daní pre Eh, úrady, tak to je, tak, sú taktiež obrovské čiastky. V Navarre a v Katalánsku taktiež tam boli eh, priame podpory pre eh, Volkswagen. Bolo to z peňazí ktorý, ľudí, ktorí trpia finančnou krízou a išli takémuto podvodnému podniku. Takže nestačí nám, že sa ospravedlnia, pretože tu ide o našich občanov. Ďakujem. Yes. Ďakujem. Pán Mart. Dámy a pánové. Dámy a páni, keď Česká Európa vstupovala do EÚ, tak ehm, mnohí moji spoluobčania verili, <clears throat> že členstvo v EÚ zniží korupciu, upevní demokraciu e, v našej krajine, upevní prosperitu. Teraz musí však každý vidieť, že tento falošný sen sa úplne rozpadá. Všetci v Českej republike vidia, že európske fondy iba korupciu zvýšili. Hlasovanie proti Českej republike v otázke migračných kvót ukázalo na pravú nedemokratickú podstatu Európskej únie a taktiež úplnú, úplné odpojenie Európskej komisie od e, názoru európsk- e, obyčajných ľudí v Českej republike. Naviac teraz vidíme, že ani to rozhodnutie o kvotách nefunguje. Európsky parlament bol z toho rozhodnutia úplne e, vynechaný, napriek tomu, že to bolo urgentné a pritom Európska komisia aj tak e, nebola schopná nič urobiť, ale je to len dobré, pretože veľká väčšina e, Britov si teraz asi žela vystúpenie z EU. Ja sa tomu nedivím. Ďakujem pekne. Teraz pán Borgézio. Ďakujem, pán predsedajúci. Po bankrote štyroch miestných bank v Taliansku. Tisícky podnikov sa obratili s petíciou na, Európskeho, na Európsky parlament. Chcem na to upozorniť predsedu tejto inštitúcie. Treba taliansku vládu donútiť, aby odškodnila obete tohto podvodu. Ľudia do toho vložili všetky svoje úspory. E, dokonca jeden e, človek e, spáchal samovraždu za dramatických okolností, takže tisícky ľudí boli poškodené, treba ich úplne odškodniť produkty sa vyrábali ako bezpečné finančné nástroje. E, nebola to pravda, e, e, dokázali to vyšetrenia. Naozaj treba, aby sa aj predseda parlamentu pozrel na túto petíciu, pretože je tu prvá obed na živote. Ďakujem. Teraz pán Zariano Pulos. Žiaľ bez mikrofónu rečník. Syriza je teraz pri vláde v Grécku a e, uplatňuje hrozné e, podmienky stanovené kapitalistami a ničí e, systém sociálneho zabezpečenia. Zbaviť nejakú vládu všetkej zodpovednosti, nuž tu si každý musí uvedomiť, že hm, mladí a aj ženy, ktoré ktorí eh, sú buď nezamestnaní alebo majú veľmi flexibilnú pracovnú dobu, budú na Prahu eh, chudoby už eh, veľmi mladí. Prostriedky sociálneho zabezpečenia sú na pokraji kolapsu a situácia sa bude len zhoršovať. Vláda E, sa snaží legitimizovať svoje e, opatrenia, ale my ako zástupcovia občanov túto politiku vlády odmietame a robíme všetko dôležité na to, aby sme to zmenili. Pán Štefanec. Dámy a páni, daňová politika významne ovplyvňuje prostredie pre tvorbu pracovných miest. Som presvedčený že zachovanie daňovej suverenity a daňová konkurencia v rámci únie je tým správnym riešením ale v rámci štandardizácie môžeme urobiť oveľa viac. myslím tým najmä zavedenie jednotnej registrácie dane z pridanej hodnoty. takáto úprava by pomohla nielen rozvoju elektronického obchodu ale najmä malým podnikateľom ktorí zamestnávajú najviac ľudí našou povinnosťou je pomáhať im aj na európskej úrovni. najlepšou cestou je zjednodušenie administratívy rovnaké pravidlá a dôsledné využívanie spoločného európskeho trhu. verím že jednotná registrácia dane z pridanej hodnoty tak ako aj zjednodušenie založenia novej firmy za jedno euro cez internet na celom európskom trhu pomôže najviac tým ktorí to potrebujú teda malým podnikateľom tým ktorí si zakladajú nové firmy a následne tak občanom pre ktorých tvoria najviac pracovných miest. ďakujem. Ďakujem, pán predsedajúci. V, v mojej krajine je rodina veľmi dôležitá. Tradične deti a e, rodičia žijú spolu. Nedávny prieskum v Spojenom kráľovstve ukázal, že Rumúnsko je krajina, kde deti sú najšťastnejšie. Je tu prípad rodiny Bodnariu, ale nie len jej a e, stal sa známy na celom svete kvôli tomu, ako norské úrady e, rozhodli, že rodičom deti od, odnímu. E, postup e, však nebol prevedený až do konca. Práva detí sú upravené v charte základných práv. Najvyšší záujem dieťaťa má prevážiť Rumunsko a Norsko. Podpísali dohovor OSN o právach Deti a ja rozmýšľam nad tým, čo robíme na ochranu e, našich občanov, ktorí žijú mimo EÚ. Nemala by EÚ byť e, zjednotená Európska komisia, Európsky parlament e, spraviť všetko na to, aby sa táto rodina opäť zjednotila. Ja som sama matka a neviem, či má niekto mať väčšie práva ako mm, biologickí rodičia. Takže zajtra v Madride začne proti fotografiu Raulovi Kapinovi. Žiada ju sa dva roky odňatia slobody, ale ide tu o perzekúciu, o kriminalizáciu. To je súčasťou stratégie, ktorú sleduje španielský štát proti kritickým novinárom. Rovnaké represie e, ktorými trpia e, odborári a sociálni aktivisti. Ide tu o útok na slobodu tlače, a máme tu takýto aj náhubkový zákon, ktorý je tým najsilnejším prejavom. Ukazuje sa tu, e, aké policajné represálie prebiehajú e, v španielskom štáte za posledné roky. A to proti ľuďom, ktorí sa ozývajú proti krutým a proti nespravodlivým politikám. Takúto fotku publikoval obžalovaný takéto fotografie publikoval a preto je obžalovaný. Pretože informovať to nie je trestný čin, pretože e, fotografi takto pracujú, to ich práca, takže žiadame o to, aby bolo ukončené prenasledovanie týchto osôb. Ďakujem, pán Šoltes. Ďakujem veľmi pekne. Musím reagovať na to, čo povedal pán Jakovčič v svojom príspevku. Mne sa nepáčia osnaté drôty na hranici a videl som tieto veci, aj mea kúpa poznám a videl som, akú škodu to prinieslo tým ľuďom, ktorí tam žijú a aké problémy to pr- znamenalo aj pre zvieratá. Slovinsko nevytvorilo alebo neosadilo tieto osnaté drôty preto, že by chcelo, ale muselo, aby chránilo vonkajšie hranice únie. A samozrejme je tu hrozba dominoefektu a Ďalšia, ďalší chorvátsky minister zahraničných vecí povedal, že to je niečo, čo by sa mohlo objaviť aj v iných krajinách na Balkáne, v ďalších krajinách na Balkáne, práve preto, ako migranti prichádzajú do Európy. Ďakujem a teraz pán Button. Ďakujem. Mal som veľa e, otázok od voličov k smernici o strelných zbraniach. Navrhovaná novela by si vyžadovala totiž od muzeí, aby zničili alebo deaktivovali historické zbierky a nemohli by ďalej získavať takéto zbranie. Takže tá, tento, táto novelizácia je panickou reakciou na to, čo sa stalo v Paríži. Koľko predsa sa útokov uskutočnilo s použitím antických zbraní, sa pýtam. Asi žiadne. Tieto muzea žiadajú o výnimky a každá výnimka by mala platiť aj pre zberateľov antických zbraní, starožitných zbraní. A to britský poslanci určite podporia. Toto je len posledný príklad záujmu mojich voličov, ktorí utrpeli tým, že sme prijali nepremyslenú legislatívu. Chcem jednoducho povedať, aby samozrejme metaforicky, ak sa nám nepodarí presadiť zmenu, aby metaforicky zobrali do rúk zbraní a bojovali proti EU v nadchádzajúcom referende. A teraz pán deputatón. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ďakujem, pán predsedajúci. Komisia začala e, vyšetrovanie proti viacerým polnohospodárským odborom vo francúzskym. Mali porušiť článok 101 zmluvy o fungovaní EÚ porušovanie konkurencie, hrozia vysoké sankcie. Je to škandalózne tak ekonomicky, ako aj z humaného hľadiska vo Francúzsku viacerí chovatelia, ako aj výrobcovia mlieka e, hynú kvôli katastrofickým e, rozhodnutiam EÚ, ukončenie e, mliečných kvót, ruské embargo a taktiež vysielanie nízko nákladových pracovníkov napríklad v Nemecku v bytunkoch všetko pácha škody. Boli prijaté e, e, naliehavé opatrenia, vďaka tomu e, niektorí prežili, ale postup komisie je nepriateľný. Európsku komisiu nakoniec zmetie ľudový hnev vo Fra- v Bretonsku začala vzbúra rúžových čiapok. Ide o revolúciu. Senor Roland, Teraz pán Rolo. Predseda komisie poukázal na to, že existuje 29. štát, teda štát eh, nezamestnaných, s tým nemôžeme eh, žiť. Eh, je príliš veľa nezamestnaných ani neabsolvujú školenia. Viac ako 10 mladých predčasne preruší školskú dochádzku existuje systém, ktorý uľahčuje prechod e, zo školy na trh práce. V niektorých členských krajinách funguje dobre. Ide o e, učňovstvo v spolupráci s podnikmi. Taktiež je tu Erasmus, to je skutočný úspech, čo sa týka tak e, vzdelávania ako aj mobility. Erasmus vytvára e, skutočných budúcich Európanov. E, tieto úspechy musíme využiť a e, ponúknuť takýto rámec pre mobilitu učňov. Ak sú riešenia, tak je našou povinnosťou ich použiť. Ďakujem. A teraz pani Tapadel. Ďakujem. Hovoríme tu o odobraní detí z rodín v roku 2014. 3 až 4 deti denne sú odobraté rodičom v dôsledku údajného zaobchádzania. Koľko z toho sú deti EÚ? Chcem vás informovať o probléme, ktoré sa týkajú konkrétneho prípadu z Norska. Rodina Bodnária prišla o 5 detí vždycky na základe nejakých odôvodnení Norského úradu pre ochranu mládeže. Bolo to bez súdneho rozhodnutia, bez transparentného rozhodnutia, ako aj s nezohľadneným podmienky e, predpokladu neviny. Takto boli rodiny vybrané, odobraté zo, svo, zo svojej rodiny kvôli prehreškom norského úradu pre ochranu mládeže. Vyzývam Európsky parlament a všetky európske inštitúcie, ako aj kolegov, aby bojovali za e, ochranu základných práv všetkých európskych rodín. Predsa ide o migrantov, ktorí musia týmto prechádzať a to si vyžaduje našu pozornosť. EÚ má povinnosť chrániť všetkých svojich občanov pred zneužívaním. Ďakujem a teraz pán Kor- Carver. Pán Carver. E, hovoríme o e, blízkovýchodnom mierovom procese, ktorý je teraz znovu spochybnutý. Hovorím tu o útoku Izraela na Becelema, ktorý bojuje na strane palestíncov. Hovorilo sa, že Becelem tu e, buduje agentúru, ktorý zachytáva palestínčanov, ktorí majú ísť do Izraela a je to škodlivé e, obvinenie, ak to je pravda, tak potom je to ešte o to horšie, pretože ho my financujeme. Dostáva 4, dostal minulý mesiac od nás peňazí a Elmer Brock Eh, vie o tom. Chcem sa pýtam, či európske peniaze sa používajú takýmto spôsobom a neumožňujú dohľad Európskeho parlamentu. Ak je to pravda, Európska únia má na svojich rukách krv. Teraz pán Buda. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Európsky parlament a inštitúcia sa musia, musia starať o, o ochranu európskych občanov. To znamená, že nemôžu byť pasívni, pokiaľ ide o Norsko a jeho systém ochranu detí. Tento systém trhá rodiny, ktoré sa snažia vychovávať deti podľa svojej vlastnej predstavy. Zdá sa napríklad, že e, keď sa vyjadri nejaký názor, tak je to aj, e, považuje sa to za trestný čin. Je to prípad rodiny Bodnariom, odobrali rodine 5 detí, najmladšie má 3 mesiace. Je to e, úkon, ktorý bude mať e, veľký vplyv na jeho zdravie a vývoj. Máme viac niekoľko tisíc detí, ktoré boli takto odobraté E, svojim rodinám. Tieto prípady boli aj pred Európskym e, súdom pre ľudské práva, ale norské úrady odmietajú aké postupy. Musíme nájsť cestu preto, aby norské úrady zmenili svoju politiku v tejto otázke. Ďakujem teraz pán, Fer- pán Fernández. Ďakujem za slovo. Chcel by som vás upozorniť na hrozné požiary, na severe Španielska v decembri a predovšetkým na môj obvod Asturias viac než 150 e, e, požiarov bolo aktívnych v jednu dobu e, na území Asturias. To malo obrovský negatívny dopad na tento región a potom som videl konečný výsledok, ku ktorému to viedlo, ale predovšetkým v niektorých oblastiach, ale ako som povedal, celé územie Asturias bolo zasiahnuté obrovskými požiarmi a miestna vláda sa snaží odškodniť e, ľudí a domácnosti, ktorí prišli o statky, o domy, a ja si myslím, že naša národná vláda by to, musela, by to mala riadne urobiť, mala by riadne odškodiť týchto ľudí a trochu sa snažiť zmierniť dopad týchto hrozných požiarov a ja ich odtiaľto v tom budem podporovať. Ďakujem. Ďakujem, pán Fernández. A teraz pán Tom. Pane Tomš. Ďakujem, ospravedlňujem sa za predchádzajúce vystúpenie a pokúsim sa hovoriť tak ako môj kolega Galpelc o tom, aké násilie vidíme v Európe poslednú dobu. Neexistuje preto žiadne ospravedlnenie, žiadna spravodlivosť a som smutná, keď čítam o, na sociálnych fórach, že niektorí ľudia vlastne schvalujú takéto násilné konanie voči ženám a deťom. V niektorých členských štátoch úrady zaviedli osobitné kurzy, ktorých cieľom je vzdelávať migrantov o európskej kultúre a privítať ich ale treba urobiť ešte viac. Potrebujeme komplexnú integráciu. A ešte je dôležité aj to, že tí, ktorí prichádzajú na naše územie, dostanú všetku našu pomoc, ktorú môžeme poskytnúť, ale že súčasne očakávame aj to, že budú rešpektovať našu kultúru, naše zvyky a samozrejme nedovolíme žiadne násilie voči Európanom. Ďakujem. A teraz pán Bušoj. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Milé kolegyne a kolegovia, už ste počuli ďalších kolegov. Sme naozaj pohoršení nad osudom týchto siedmých rodinných príslušníkov rodine, rodiny Bodnario. Týchto 5 detí bolo odobratých rodine Úradom pre ochranu mládeže bez toho, aby uviedli nejaký dôvod údajne v záujme dieťaťa. To je úplne nepo, proporcionálne opatrenie, ktoré porušuje zásady dohovoru o medzinárodnej ochrane detí. Nie je to už prvýkrát, čo sa to stalo. Norsko už bolo niekoľkokrát odsúdené za takýto postup Európskym e, súdnym dvorom pre ľudské práva. Musíme všetci reagovať a vyzývam, aby európske inštitúcie, najmä komisia a Európska e, vonkajšia služba zasiahli, aby presvedčili norské orgány o tom, že musia zlepšiť svoje zákony, aby sa takéto prípady už v budúcnosti neodohrávali. Ďakujem. Pán Gambus, prosím. Pán Gambus, ďakujem. Pán predstá, vážení kolegovia, španielské úrady sa jednostranne rozhodli ohroziť viac než 500 druhov vtákov v, ok- v okolí alebo v povodí rieky Ebra. A už niekoľkokrát e, Európska komisia ich upozorňovala na rizika, ktoré súvisia e, s týmto e, krokom, taktiež v rámci rámcovej smernice o vode. Komisia e, varovala e, pred tým, že e, chystané kroky nie sú v súlade s štandardami ochrany životného prostredia a preto by mali byť do rúk španielských miestnych úradov navrátené príslušné projekty, ktoré tam prebiehajú. Taktiež sa to týka občanov, ktorí v tejto oblasti žijú a preto musíme okamžite konať. Ďakujem. Ďakujem pani Záborská. Pán komisár, chcela by som vyjadriť solidaritu so ženami, ktoré boli v kolíne a iných nemeckých mestách vystavené násiliu hrozbám a obťažovaniu. takéto správanie nebudeme v európe tolerovať. máme povinnosť chrániť dôstojnosť každej ženy. preto nie je dôležité či tí ktorí útočili na ženy v kolíne boli imigranti alebo občania európskej únie. dôležité je konanie ktoré je neospravedlniteľné. pri posudzovaní takýchto skutkov musíme používať rovnaký meter na každého. udalosti z kolína ukázali že výzvy ktoré sú pred nami nie sú jednoduché. pristupujme k nim so všetkou vážnosťou ale nenechajme sa strhnúť k povrchným súdom ktoré sú často založené na predsudkoch. ďakujem pekne. Takže pokračujeme zajtra v útorok od 9. do 14.30 a od 15. do 23. hodiny a na webovej stránke parlamentu máte k dispozícii dokumenty. Teraz končíme. Chcel by som poďakovať tlmočníkom ktorý opäť